pánovi Sančesovi Presedovi, ktorý vypracoval túto otázku. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som, chcel by som najprv vyjadriť eh, svoju spokojnosť tým, že mám príležitosť, aby som mohol predložiť túto otázku ohľadom modernizácie štátnej pomoci na základe eh, požiadavky eh, predsedničky výboru pre hospodárske menové veci a takisto aj v súlade s predsedničkou dom našej pracovnej skupiny. Chceme poďakovať predsedníctvu komisie za to, že nám odpovedala na eh, túto otázku a eh, ľutujem, že tu nemôže byť eh, podpredseda Almunia, ako, ktorý má na starosti práve hospodárske menové veci. Iniciatíva pre modernizáciu štátnej pomoci na európskej úrovni, ktorá bola spustená zo strany komisie v maji minulého roku, ktorá je pre vlastne príčinou týchto dvoch otázok ohľadom tohto procedurálneho nariadenia je veľmi dôležitá, pretože modernizácie štátnej pomoci e, spoločne s konku- politikou konkurencieschopnosti je jedno z najdôležitejších súčastí jednotného trhu. E, štátna pomoc môže pomôcť e, opraviť tie chyby na trhu bez toho, že by postihli obchod, ani že by narušovali hospodárskú súťaž. Môžu podporiť tie spoločnosti, ktoré poskytujú služby alebo produkujú tovar sa dostať zo zlej situácie iným spôsobom. E, pokiaľ ide o konsolidačný e, proces a takisto o e, slabú hospodárskú situáciu, je o to viac veľmi dôležité zabezpečiť efektívnosť verejných financií pretože verejné financie môžu na tej istej úrovni mať oveľa lepší efektívny e, dopad e, pri použití štátnej pomoci, e, ktoré neohrozia práva daňových poplatníkov a ktoré nezvýšia verejné výdavky a ktoré sa budú realizovať vo veľa väčšej právnej bezpečnosti a v, pri minimálnej byrokratickej záťaži, preto aby sa zabezpečila ich efektívne vynaloženie. Komisia nás ubezpečuje, keď E, sa zamýšľa nad e, revíziou e, tohto, týchto noriem, ktoré sa týkajú štátnej pomoci, že bude poskytovať opatrenia, ktoré môžu však narušiť hospodárskú súťaž bez toho, že by boli zvyšované alebo použité tie opatrenia, ktoré by mohli práve narušiť hospodárskú súťaž práve v tých cezhraničných oblastiach, ako bez toho, že by sa zamyslelo nad investíciou do kultúry, do eh, rozvoja a do ďalších oblastí. Tieto eh, ciele sú naozaj veľmi zaujímavé, ale nie sú nové, pretože boli spomenuté už eh, predchádzajúcimi politikmi, ktorí sa venovali politike konkurencieschopnosti. A preto som chcel si zaželať, aby do nasledujúceho roku mali oveľa väčší úspech vy ako vaši Mm, predchádzajúci e, zastupcovia e, Účtovný dvor vo svojej správe ohľadom štátnej pomoci, ktorá bola v decembri 2011 e, zverejnená, hovorila o tom, že je potrebné zlepšiť kontrolu vynakladania štátnej pomoci. Komisia zistila, že 40 prípadov, ktoré boli skontrolované, pokiaľ ide o opatrenia blok, e, ktoré sa príjmajú na vnútroštátnej úrovni, spôsobujú problém, ktoré sa týkajú štátnej pomoci. A toto je potrebné e, zohľadniť z viacerých úhlov pohľadu. Posilniť e, účasť ako aj ex ante kontrolu alebo diskusiu, zlepšiť koordináciu preto, aby tieto normy boli konzistentným spôsobom uplatňované, zlepšiť uplatňovanie tých opatrení eh, prijatých na vnútroštátnej úrovni a takisto mať dispozícii všetky informácie, ktoré sú relevantné a ktoré sa týkajú eh, nelegálne poskytovanej štátnej pomoci. Pokiaľ ide o štátnu pomoc, eh, tieto sú veľmi dôležité z hospodárskeho politického hľadiska, pretože môžu sa týkať opatrení alebo teda rozhodnutí, ktoré sú prijímané na regionálnej, lokálnej, ale aj vnútroštátnej úrovni kto, zo strany zvolených celoštátnych a miestnych orgánov toto skritizum na európskej úrovni je e, súčasťou demokratického fungovania Európskej únie. Napriek tomu, e, nový návrh, e, ktorý bol pripravený na základe článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý uznáva Európsky parlament, Európskom parlamentu len konzultačnú úlohu, nie je správny. Iné oblasti tejto správy boli už predtým súčasťou spolurozhodovania a preto Eh, aj zmeny na doplnenie procedurálneho nariadenia, ktoré boli predtým eh, prijaté na báze spolu rozhodovania, napríklad v, v oblasti dopravy. Je potrebné spomenúť, komisia nemôže zabudnúť na to, že parlament je jeho zdrojom legitimnosti a jeho prvým partnerom, prvým spojemcom a preto by som bol rád, keby komisia potvrdila eh, tieto otázky. Poprvé, že či v čo v najväčšej miere zohľadní stanoviska Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o tieto návrhy. A po druhé, či by v kontexte akejkoľvek budúcej zmlu- zmeny zmluvy súhlasila s tým, že nedostatok spolurozhodovania v tejto oblasti by sa mal prehodnotiť cieľom zladiť eh, túto oblasť s ostatnými aspektami hospodárskej regulácie. Ďakujem pekne, pán predsedo. A teraz komisia podpredseda Kala. Vážení poslanci, komisia víta záujem Európskeho parlamentu o, o iniciatívy v oblasti štátnej pomoci a dva návrhy komisie, e, ktoré boli prijaté 5. decembra 2012, o tom svedčia. Komisia oceňuje otvorený dialog s Európskym parlamentom o organizácii štátnej pomoci prínos Európskeho parlamentu počas workshopu, ktorý organizoval výbor EKON v septembri 2012 a e, takisto prezentácia pracovného programu komisie na rok 2013, ktorá bola prezentovaná komisii v oktober, t, e, ekonu v oktobri 2012. To všetko ide rovnakým smerom. Európsky parlament, Rada, Komisia a členské štáty e, simultáne 5. decembra 2012 prijali e, tento program. Predtým sa e, parlamentu predložili v rovnakom čase ako členským štátom výsledky predchádzajúcich konzultácií. Článok 109 Novej Európskej zmluvy hovorí, že Rada je zodpovedná za konzultovanie parlamentu, pokiaľ ide o eh, aplikovanie eh, článkov 107 a 108 o štátnej pomoci. Komisia konštatuje, že parlament si želá, aby sa do spolu rozhodovania o týchto otázkach začlenili aj možné revízie zmluvy. Ale toto presahuje e, právny rámec, e, podľa ktorého budú prijaté tieto e, normy. And pokiaľ ide o verejné konzultácie a nové usmernenia, komisia sa teší na vymenovanie spravodajcov a na stanoviska e, parlamentu k obidvom návrhu. Útvary komisie sú k dispozícii spravodajcom a my máme záujem s váženými poslancami prekonzultovať príslušné otázky a prípadne vniesť potrebné e, e, vyjasnenia. Teraz e, nech sa páči pán Hogmark. Ďakujem, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ako vždy hovoríme o deformácii konkurencie, ktorá je e, deštruktívna, ktorá je riziková. A je riziková aj pre integráciu vnútorného trhu. Preto máme legislatívu o hospodárskej súťaži, preto máme legislatívu o štátnej pomoci. A keď hovoríme o modernizácii štátnej pomoci, tak táto e, v podstate e, tu ide o lepšie zacielenú štátnu pomoc. Štátna pomoc e, vždy podrýva stabilitu verejných financií a z toho dôvodu tie ciele cieľom by mala byť lepšie zacielená e, štátna pomoc, mala by byť zameraná na podporu inovačných klastrov, ale nie na podporu jednotlivých subjektov, jednotlivých e, spoločností. A myslím si, že je na komisii, aby e, dohliadala na to, že sa bude smerovať k menšej štátnej pomoci, pretože takýmto spôsobom sa podporí hospodárska súťaž. A zároveň je potrebné, aby štátna pomoc bola lepšie zacielená, aby nemala deformačný účinok na hospodárskú súťaž. Toto je výzva, s ktorou sa musí e, E, ktorú musí riešiť komisia v nadchádzajúcich rokoch. A teraz nech sa páči pán e, Koperati za SAD. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, pán komisár. Viem si predstaviť, že takisto vy, ako aj my, chcete pracovať v takej situácii, kde už takéto štátne pomoci nebudú potrebné, avšak toto je ideál a od toho ideálu sme ešte ďaleko. Teraz je potrebné zohľadniť to, že e, požiadavky na harmonizáciu niektorých produktívnych sektorov a takisto e, je možné len vtedy, keď táto politika zostane platná. A na druhej strane je pravda, že keď sa ako dnes dostaneme do takej situácie, kde sú veľké ťažkosti, pretože kríza e, už zasiahla všetky európske členské štáty, tak potom to riziko e, to, že e, štátna pomoc sa stane dokonca niečím, čo ohrozí e, nezávislosť tak e, potom e, je potrebné zabezpečiť také podmienky, ktoré by zabezpečili dynamiku e, a neohrozovali hospodárskú súťaž. A preto aj tá otázka, ktorá bola zaslaná komisii, si myslím, že je potrebné sa ju, ju zamerať na modernizáciu. Čo to znamená modernizácia? Myslím, že tuto je evidentný problém s časom, ak by štátna pomoc bola podriadená veľmi dlhej procedúre, tak ako je to v súčasnosti, tak potom nebudú dostatočne efektívne, hlavne pre, eh, pre eh, to, aby sa mohlo čeliť krízovým situáciám, eh, kde je potrebné naliehavo prijať opatrenia. Ak chceme kontrolovať tie mm, formy pre štátne pomoci, aby sme sa vyhli rôznym zneužitiam, aby sme sa vyhli tomu, aby tieto štátne pomoci boli boli nasmerované len na iné eh, situácie, eh, na ktoré, ako tie, eh, na tak, ktoré sme to chceli nasmerovať. Preto je potrebné zabezpečiť stálu e, kontrolu a bude to oveľa ľahšie, ak táto, e, zabezpečiť, ak táto kontrola podľa toho postupu, ktorú komisia spomína, bola zameraná podľa tých jednotlivých kritérií, ktoré musia byť potvrdené nie len na základe praxe a skúsenosti, ale takisto aj na základe e, nových krokov, ktoré je potrebné e, prijať. Pokiaľ ide o tú hypotézu modernizácie, myslím si, e, že je to aj, týka sa to takisto aj vzťahov medzi troma inštitúciami parlamentu, komisiou a radou. Parlament nemôže mať e, takúto úlohu, len konzultačnú úlohu. Myslím a beriem si za konkrétny záväzok za to, čo ste tu potvrdili, že je potrebné zohľadiť aj stanovisko Európskeho parlamentu a takisto ho informovať Avšak, ak toto nebude mať e, dôležitú váhu pri e, konečnom rozhodnutí štátu, tak potom neurobíme žiaden krok dopredu. Ja chápem, že toto je problém s e, právnym základom a takisto s rozhodnutiami a so zvrchovanosťou jednotlivých štátov. Avšak čo urobíme potom? Ozajstná modernizácia, ozajstná novinka v tomto postupe by mala sa týkať práve tohto. Čiže stanoviť to, aby Európsky parlament mal primárnu úlohu a nie len nejakú úlohu, pri ktorej bude neustále obchádzať. Ďakujem pekne, pán Kom- Koferáty. A teraz tu máme pani kolegyňu Sophie Intveld. You, Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán komisár, vážení kolegovia, neviem sa obrániť pocitu istých, teda istému nepríjemnému pocitu, keď sa tu hovorí o niektorých veciach, o ktorých hovoril napríklad pán Hökmar, pretože tie ciele sa zdajú byť vynikajúce, to znamená, že menej štátnej pomoci, lepšie zacielená štátna pomoc, ale napriek tomu sa nemôžem obraniť pocitu, že tieto návrhy v zásade smerujú k tomu, aby sa na jednej strane ľahšie udelovala štátna pomoc a na druhej strane, aby sa e, ťažšie spochybňovala štátna pomoc, aby na napríklad podniky, ktoré majú pocit, že boli znevýhodnené, e, sa tešie dovolávali e, svojich e, práv. A kolega Koferaty práve hovoril, že keď je doba veľmi ťažká, je potrebné zabezpečiť možnosť takejto takéhoto zásahu. Ale keď sa pozrieme na štátnu pomoc v minulých rokoch, vidíme, že sa Štátna pomoc stala e, regulárnou súčasťou verejných výdavkov a toto vôbec nezvedčí o tom, že by bola niečím mimoriadným. A pokiaľ ide o správu, v ktorej sa zdôrazňuje to, že 40 e, štátnej pomoci udelenej na základe výnimky e, nemôže byť odôvodnených, ako môžeme hovoriť o uvoľnení režimu štátnej pomoci, pokiaľ sa nevyjasní najprv táto otázka. Napokon pripájam sa k tým, čo povedali, že v končnom dôsledku tu nejde iba o administratívne opatrenie, ide tu o voľbu politiky a je najvyšší čas, aby komisia spojila svoje sily s parlamentom. Je najvyšší čas, aby do toho vstúpil aj parlament so svojimi kompetenciami. Ďakujeme a teraz má slovo kolega pán Švab. Ja, vielen Frau Srdečná vďaka, pani predsednička, vážení kolegovia, kolegyne. Čiastočne sa môžem pripojiť k tomu, čo tu už zaznelo, ale chcem ešte povedať, ak keď pán podpredseda Almonia tu dnes nie je, že názor komis- na vrch komisie sa do budúcnosti e, mal venovať hlavne tým kľúčovým otázkam vnútorného trhu a ten návrh je v zásade správny. Naozaj aj my, aj komisia sa musíme sústrediť na tie závažné dôležité prípady. Ale tie kritické hlasy, ktoré tu zazneli, e, práve aj pred chvíľkou od pani kolegyne, nemôž, na to, aby sme tie, tú kritiku znížili, je treba nastaviť detailné kritéria, na základe ktorých môžeme potom prioritizovať, pri, nastaviť si priority v tých jednotlivých prípadoch. Len z toho môžeme vychádzať pri novom návrhu. Ďalej, pani predsednička. Ak máme vychádzať, e, sa stiahnuť, ak sa má komisia stiahnuť z kontroly ex ante a e, má začať využívať nástroje len ex post, E, tak z toho vychádza potom, že národné orgány e, by mali nahradiť komisiu, a to konzekventne v tej úlohe kontroly ex ante, predbežnej kontroly. A z toho vyplýva, že spolupráca na jednej strane s komisia, na druhej strane národných orgánov sa musí výrazne zlepšiť. Po tretie, komisia do budúcnosti e, chce riešiť vecné obsahy, hlavne v prípade stiažnosti, respektíve Eh, obmedziť sa len na to, čo už riešia národné eh, orgány sprostredkujúce štátnu pomoc. Ale tu sa kladie otázka, či potom eh, DG pre hospodárskú súťaž bude zvládať z personálneho hľadiska takéto zvýšenie pracovnej záťaže. A ďalej otázky napríklad zdravotníctva alebo širokopásmového internetu, či tieto systémy by si zaslúžili istú slobodu na úrovni národnej, regionálnej kontroly, e, ktorá ale nesmie byť zneužitá. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k hm, postupu Catch the Eye a teraz odovzdám slovo najprv pani Galberts. Myslím si, že čo sa týka štátnej pomoci, respektíve jej kontrolu, je naozaj treba e, modernizovať, zlepšiť. Dohľad a kontrolu, ako hovorí komisie, je treba dosiahnuť, aby sa obmedzilo e, porušovanie hospodárskej súťaže. E, celý postup momentálne je naozaj vysoko komplikovaný a je veľmi mm, ťažké, pretože sa to aplikuje aj na malé, aj veľké prípady a kvôli tomu celému je to teda celé komplikované. Súhlasím s tým, čo sa píše v správe, síce, že eh, by bolo naozaj odôvodnené, aby parlament vykonával demokratický dohľad. Necháme pre, nechápame, prečo tu neplatí právo postup spolurozhodovania a myslíme si, že je to treba skoordinovať aj s ďalšími oblastiami hospodárskej súťaži. Komisia, kon, právomoci komisie ohľadne kontroly ex post nedostačujú. Je to zásadná politická otázka. Ak sa tu bavíme o politike hospodárskeho rastu, o zvyšovaniu efektivity verejných výdavkov, potom je absolútne nevyhnutné eh, zapojiť do toho aj spolurozhodovanie parlamentu. Ďakujem pekne. Pratikao tratatul privind funcionarea uniunii europene <clears throat> prevede la articolul o sută șapte paragraful trei litera e <clears throat> písmeno A. Hovorí sa tu, že e, je potrebné, aby rada každoročne prijala rozhodnutie na návrh e, komisie. E, komisia e, urobila návrh na modernizáciu štátnej pomoci a tu sa predpokladajú konzultácie s parlamentom a s ďalšími zainteresovanými stranami. E, zmena usmernenia o štátnej pomoci sa musí robiť so zapojením Európskeho parlamentu a pokiaľ by sa komisia rozhodla rozšíriť priestor na poskytovanie štátnej pomoci a zvyšiť aj požiadavky na notifikáciu, tak bude to mať dôsledky pre členské štáty. Zároveň by mal byť celý tento postup zjednodušený, pokiaľ ide o podávanie stiažnosti. Ďakujem. vážená pani predsedajúca vážený pán komisár je pochyb o tom že právne normy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

mal vplyv na modernizáciu a zmeny tejto regulácie, týchto pravidel. Žiaľ, parlament tu má iba konzultačnú právomoc. Aj keď už, ako som hovoril, tento mechanizmus má skutočný, skutočnú politickú váhu. A komisia musí brať do úvahy aj pozíciu parlamentu. Správne používanie štátnej pomoci zvyšuje životnú úroveň a e, zvyšuje zamestnanosť a môže prispieť k lepšej rovnováhe medzi jednotlivými ekonomikami. Ďakujem pánu Makimu. Pán komisár Kalas. Madam President, honorable... Pani predsednička, vážení poslanci, ďakujem vám za vaše pripomienky. Samozrejme, problematika štátnej pomoci je mimoriadne dôležitá neprestane sa objavuje na programe Európskej komisie, ktorá musí e, diskutovať o konkrétnych prípadoch e, štátnej pomoci, ako aj o možnom zneužití pravidiel štátnej pomoci Ehm, keď napríklad členské štáty sa snažia ehm, poskytovať štátnu pomoc niektorým sektorom, ktoré nie sú oprávnené a komisia v tomto smere musí vykonávať svoj ehm, dohľad. Takže je potrebné, aby sa skutočne zabránilo tomu, aby štátna pomoc e, skresľovala hospodárskú súťaž, ale mení sa, menia sa časy, menia sa pravidla, mení sa ekonomika a je potrebné tieto pravidlá modernizovať, zjednodušiť ich a zvyšiť ich transparentnosť tak, aby a toto je cieľ, ktorý je pre komisiu veľmi dôležitý. A pokiaľ ide o právny základ a organizáciu tejto činnosti, samozrejme to závisí od rozhodnutia všetkých orgánov, ale môžem vás uistiť mene Európskej komisie, že parlament bude uh, E, zapojený do tohto procesu, pretože jeho e, stanoviska sú pre komisiu veľmi dôležité aj, to, aj prostredníctvom e, konzultačných procesov. Ďakujem veľmi pekne. Drahí kolegovia, teraz vám chcem oznámiť, že som dostala jedno rozhodnutie eh, k tejto diskusii, ktoré bude predložené na eh, schválenie eh, zajtra. Teraz máme ďalšiu otázku na ústne zodpovedne, ktoré sa týka